Okay, colleague, shall we start? Dobre, kolegovia, tak začnime. So my apologies for the... Ospravedlňujem sa za neskorší začiatok. Dobehla som z inej schôdze ako obyčajne. Takže začnime tým, že navrhnem dve zmeny v programe. V prvom rade Body 7 a 8, spoločná rozprava o vízom kódexe sa musí odložiť a body 9 až 11 e, budú teda o 50 minút skôr, než sa pôvodne plánovalo tom programe, ktorý ste dostali. Takže ak e, tu chcete byť pri, týchto, e, pri prakovaní týchto bodov, tak upozorňujem na to. Máte niekto nejaké výhrady? Nie. Takže e, program je týmto schválený. Dnes máme tlmočenie do všetkých jazykov okrem geli, gelčiny. Schválenie odporúčaní koordinátorov. Najprv z 26. apríla e, Svetná väzba to máte vo svojich podkladoch. Druhá pripomienka sa týka toho, že Bodil Valero je e, menovaná spravodajkyňou e, za Frontex dohodu s Albánskom. Takže Európsky parlament ešte musí schváliť. E, toto menovanie môže výbor schváliť odporúčania koordinátorov. Nevidím, že by niekto mal nejaké výhrady. Takže delegované a vykonávacie predpisy 7. mája tohto roku komisia prijala nový delegovaný akt, ktorý doplňa smernicu 849 z 2015. Tam sú regulačné technické štandardy na menovanie centrálnych kontaktných miest, e, pokiaľ ide o zabezpečovanie e, peňažného poistenia, základný akt je smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Delegované akty budú komunikované všetkým členským štátom EÚ cez vestník e, výboru LIBE a ako parlament máme dva mesiace na to, a chceme teda dať výhradu k tomuto návrhu. A e, lehota vnútri, teda v Libe na znesenie námietok návrhu uznesenia 28. mája o 12. Takže ak máte výhrady, eh, pošlite eh, odôvodnené návrhy tajomníkovi do 28. mája o 12. Potom tri návrhy boli ešte prijaté prístup k dátam v systéme entry-exit a druhý sa týka e, opatrení na vymazávanie e, údajov zo systému entry-exit. A tretie stanovuje opatrenia na zanašanie údajov do systému Entry Exit a jeho príloh. A základný akt všetkých týchto troch je nariadenie 2226 z roku 2017, ktoré, ktorým sa vytvára systém Entry Exit. E, bude sa o tom opäť hovoriť vo vesniku Líbe. Ak chcete znieť námietku, informujte sekretariat Líbe ešte do 21. mája. Dobre, týmto sa dostávame k bodu 3. A to je prvý podstatný bod na programe prezentácia výročnej správy za rok 2017. Predniesie ju pani Maria, Marta Balestero, predsednička konzultatívneho fóra o základných právach Frontexu a takisto e, šéfka e, kontaktnej kancelárie UNHCR a Frontex a pán Štefan Kessler, predseda konzultačného fóra Frontexu o základných právach a e, vyšší politický úradník v jezuitskej e, službe pre utečencov a v Nemecku. Takže najprv vám dám slovo, potom budeme o tom diskutovať. Pani Balestero, nech sa páči. Dobré odpoludne, ďakujem pekne, pani predsednička. Nie je to poprvýkrát, že sme tu, ale sme veľmi vďační za pozvanie a tešíme sa na diskusiu o našich aktivitách v roku 2017 na úvod chcem vyzdvihnúť, že my ako konzultačné fórum sme poradným orgánom Frontexu, ako sme už viackrát vyzvihli v našej správe. Nie sme, teda nemáme mandát ani kapacity na monitorovanie základných práv, rešpektujúc teda tak e, ako sa rešpektujú základné práva vo Frontex. ale naďalej budeme pracovať na tom, čo robíme, čiže identifikujeme rizika, a e, navádame Frontex, aby využil všetky príležitosti na zvýšenie základných práv prostredníctvom svojich aktivít. Za posledné roky boli viaceré príležitosti a súvisí to samozrejme s exponenciálnou expanziou a rôznymi zmenami v mandáte a aktivitách agentúry, ako aj s prebiehajúcim vývojom um, manaž, e, tá stratégia manažmentu integrovanej rady. Takže vzhľadom na obmedzenia nášho mandátu chceme tiež vyzvihnúť význam úlohy, ktorú zohráva úradník pre základné práva a je tým pri monitorovaní aktivít e, Frontexu a takisto je dôležité e, neustále sledovať prácu agentúry, čo považujeme za veľmi e, dôležité a vítané. Všetci ste dostali kópiu správy, ktorú sme minulý týždeň zverejnili a veľmi sa tešíme na e, rozpravu Takže na prípravu diskusí Štefen a ja vyzdvihneme iba niekoľko oblastí zo správy. Prvou, ktorú by som chcela vyzvinúť, sú návraty. To súvisí s, so rozšírením mandátom a rozšírenými aktivitami, ktoré Frontex realizuje v tejto oblasti. E myslím, že 47-percentný nárast je mm, teda v počte e, realizovaných návratov. Teda my ako konzultačné fórum máme tri e, operácie návratu. Zameriavame sa tento rok na e, prevádzkové aktivity agentúry, ktoré pre nás dostávajú kľúčové, aby sme lepšie chápali, ako funguje agentúra, aby sme teda dokázali vydať e, odporúčania, ktoré budú relevantné a zamerané na skutočný dopad aktivít e, agentúry. Na základe pozorovaní, ktoré máme, sme už mali niekoľko diskusí tak s manažmentom Frontexu, ako aj s riadiacim e, orgánom, pokiaľ ide o prijatie ďalších zábezpek a postupov, ktoré zabezpečia rešpekt princípu non-reformom v rámci aktivít návratu vrátane readmisií. Vzhľadom na rozšírenie aktivít Frontexu asi si viete predstaviť, že to je oblasť, na ktorej ďalej pracujeme a Frontex sa na tomu bude ďalej venovať aj v roku 2018. Druhý aspekt, ktorý by som chcela vyzvihnúť, je ochrana detí. Ako je uvedené v správe, Vydali sme podrobné odporúčania, tak čo sa týka ochrany detí, ako aj pokiaľ ide o prijatie politik na zabezpečenie práv dieťaťa v rámci agentúry. Veľmi úzko spolupracujeme s e, Mojeníkom pre základné práva. Určite s vami nedávno o tom e, diskutovala. Prijatie komplexnej stratégie a politik v tejto oblasti by pomohli Frontexu zabezpečiť, že ehm, naozaj záujmy dieťaťa budú prierezovo zohľadňované a nebudú to len in, ehm, jednotlivé aktivity zamerané na niektoré intervencie. Čiže aby to bolo skutočne zapracované do celej aktivity agentúry, my sme to odporúčali v súčasnej situácii, ktorá to vyžaduje. Tretí aspekt je niečo, čo tento výbor veľmi podporuje. To je ten mechanizmus individuálnej sťažnosti, to bolo prijaté v novom nariadení OSN. A my naďalej podporujeme Frontex a príjmanie nových pravidiel a prácu, prácu na stratégii šírenia, e, ktorá lepšie zohľadňuje naše e, odporúčania, aby to bolo skutočne dostupné úradnička pre základné práva bola vo svojom poslednom vystúpení veľmi jednoznačná v tomto výbore. Vyjadrila svoje obavy, že iba 19 šťastností bolo zatiaľ podaných a iba 5 boli považované za priateľné a to asi ako sa mnohí so mnou zhodnú, nie je celkom dobrou reflexiou toho, čo sa deje uh, v tejto oblasti. Diskutujeme o tom aj o strategii šírenia informácií. Budeme o tom e, na budúci týždeň diskutovať na 16. porodnom e, fóre. A štvrtá oblasť, ešte než dám slovo Štefanovi, ktorú by som chcela vyznúť, to je otázka rodu. Uh, Ehm, my sme sa tým zaoberali na fóre od roku 2015, takisto sme vydali odporúčanie na mm, rodový mainstreaming do práce agentúry. Je to zoznam 10 veľmi konkrétnych krokov, ktoré sú podrobnejšie uvedené v našej správe. A jeden z dôvod, prečo na to poukazujem, je, že naše odporúčania boli veľmi dobre prijaté eh, agentúrou Frontex a už sme začali rokovania s manažmentom agentúry o eh, postupnom zavadzaní týchto odporúčaní v priebehu roka a to si naozaj veľmi vážime. Práca týkajúca sa eh, aspektu, rodových aspektov sa musí tiež robiť s úradničkou pre základné práva agentúry Frontex a týmto dávam slovo Štefanovi. nám našou snahou je vždy prezentovať to ako duet. Ja som teda druhá e, časť toho dua. Marta už spomenula a potvrdila význam úradničky pre základné práva e, v práci poradného fóra, ale aj v podpa- pod propagovaní dodržiavania základných práv v rámci práce agentúry Frontex. V tomto kontexte musím zopakovať určitú mantru, ktorú neustále opakujeme aj v tomto výbore. Voláme e, po alokácii dostatočných e, pracovníkov, teda čo do počtu aj čo do ich e, seniority. E, menej než 2 všetkých pracovníkov agentúry pracujú pre tento úrad vzhľadom na o mnoho širší mandát a o mnoho väčšie kapacity agentúry. Ehm, nie je to postačujúce, obzvlášť keď sa pozriete na vyšší dopad na základné práva, ehm, ktorý majú aktivity Frontexu. A mal by som tiež spomenúť, že väčšina pracovníkov, ktorí pracujú pre e, úradničku pre základné práva, podporu, poskytujú technickú podporu. Ona sama a členovia týmu robia túto právu v oblasti základných práv a koordinujú to s poradným fórom. A myslíme si, že táto situácia sa musí zmeniť. Je potrebné tam posilniť kapacity, je potrebné tam pridať pracovníkov, čo sa týka teda jednak ich počtu a ich seniority. Druhá vec je, že komunikujeme s Frontexom o podrobnostiach spolupráce s tretimi krajinami Turecko a Líbia sú vynikajúcimi príkladmi toho, ako mm, plodná môže byť takáto spolupráca v oblasti ľudských, e, základných práv. Možno v rozprave sa dostane k podrobnostiam, ale ja by som to zatiaľ nechal takto. V kontexte operácií Frontexu je stále zameranie aktivít na situáciu v Stredomorí najmä pokiaľ ide o etický kódex pre mimovládne organizácie, ktoré sa podielajú e, na aktivitách e, vyhľadávania a záchrany. Chcel by som v mene poradného fóra naozaj vyzvať každého aktéra, ktorý sa podiela na týchto aktivitách vyhľadávania a záchrany, aby prioritizoval bezpečnosť a ochranu migrantov na lodiach to musí byť absolútnou prioritou v porovnaní s ktoroukoľvek inou témou. Zároveň fórum zopakovalo e, svoje obavy týkajúce sa e, praktik v Maďarsku, e, teda riziko Eh, toho, že Frontex eh, bude nejako zakomponovaný do eh, porušovania základných práv, sa vlastne ešte prehlbilo zmenami v maďarskej legislatíve. Čiže Frontex musí mm, vypracovať stratégiu základných práv a Frontex to urobil, takže teraz je potrebné túto stratégiu revidovať. Je to stále ešte otvorená vec. Poradné fórum je pripravené e, poskytovať podporu v priebehu tohto roku a dúfame, že naša ponuka bude prijatá. A posledným cieľom musí byť, aby táto stratégia riadne zohľadňovala posledný mandát a kapacitu agentúry a jej dopad na základné práva. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem pekne. Asi všetci poslanci sú prítomní. No nie sme veľmi početní, ale všetci poslanci, ktorí sú prítomní, sa chcú e, vyjadriť v diskusii. Je to veľmi e, zaujímavá e, téma, ktorá sa dotýka kľúčových hodnot EÚ. Takže určite mm, nie je dobre sa to počúvať to, čo vlastne hovoríte. Mám tu teda sedem prihlásených do rozpravy. Birgit Cipel, ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto prezentáciu správy. Na základe vašich slov niekedy by človek mohol nadobudnúť pocit, že úrad e, základných práv je len akési alibi všetkého ostatného, čo sa deje vo Frontexe. A prečo je to tak? E, ja sa zameriam na dve otázky. Prvá je, že v prvom rade nie poprvýkrát. E, je tu akýsi zjavný odpor Frontexu primerane e, teda e, prijať pracovníkov do tohto úradu a to je veľmi alarmujúce, keďže v súčasnej podobe tu chýbajú minimálne kapacity na to, aby úrad vykonával svoju úlohu vrátane monitorovania povinností v základných právach, ktoré má Frontex uložené v nariadení. A po druhé, a myslím, že oba rečníci to spomínali. E, sú tu ešte obmedzenia, mm, pokiaľ ide o prístup k informáciám, najmä informáciám súvisiacim s relevantnými operat- efektívnymi uh, e, únajmi, nástrojmi. Takže sú potrebné riešenia, čo sa dá urobiť, aká je vaša predstava a čo môžeme urobiť my ako Európsky parlament na to, aby sme vás vo vašej práci podporili, aby sme vám pomohli nájsť riešenie týchto kritických uh, záležitostí. Ďakujem. Ďakujem, pán Köster. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za prezentáciu. Výročná správa poradného fóra spomína, že Frontex zásadne znížil počet e, nasadených pracovníkov a aktív v Maďarsku. E, existujú informácie, ktoré sú verejne dostupné, pokiaľ ide o počet e, úradníkov Frontexu, ktorí ešte ostávajú v Maďarsku. Boli prijaté podobné opatrenia v Chorvátsku, kde sa tiež zdokumentovali pravidelné porušenia ľudských práv za posledné roky. Front Generál, teda výkonný riaditeľ Frontexu navrhol, že prítomnosť Frontexu by mohla prispieť k minimalizovaniu použitia násilia na hraniciach, ako aj k zdokumentovaniu podmienok e, v teréne. Viete, či Frontex dokumentoval akékoľvek prípady porušenia základných práv proti uchádzačom o azyl v Maďarsku alebo Chorvátsku? Ak áno, existujú nejaké verejne dostupné správy a ako správne uviedlo fórum, nedávny vývoj ďalej prehlbil riziko, že Frontex bude mm, sa podielať na závažných eh, porušeniach základných práv. V roku 2017 viac než 3200 nezákonných e, vytlačení e, nastalo na hranici Chorvátska-Srbska a viac než 100 000, e, 1100 ľudí bolo mm, vyhozených z Maďarska na základe nedávnych správ UNHCR. Okrem toho, aktivisti zdokumentovali viaceré prípady toho, že úradníci Frontexu údajne sa podielajú alebo sú svetkami nadmerného násilia proti uchádzačom o azyl. Uvedomuje si fórum tieto incidenty a existujú dôkazy týchto prípadov v, dokument, v internej dokumentácii Frontexu, aké sú zodpovedn- ako, ako reaguje agentúra na takéto uh, obvinenia. Ďakujem. Pani Kimiči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela poďakovať našim hostom a chcela by som teda nielen zo zdvorilosti sa poďakovať, skutočne chcem kvôli obsahovým dôvodom sa poďakovať. Ja si myslím, že v tej správe sa venovali aj téme ochrane maloletých. To je téma, ktoré sa venujem ja a ja to opakujem opakovane, že práve migranti maloletí že musíme ich vnímať v prvom rade ako deti a preto ich musíme chrániť. A toto vlastne už bolo aj zdôraznené že tu potrebujeme komplexnú stratégiu na to, aby sme zabezpečili ochranu maloletých. Nedávno sme mali výročie oznámenia komisie, e, prijalo sa aj uznesenie na úrovni parlamentu a takýmto spôsobom sme vlastne sa snažili dosiahnuť to, aby tie záväzky voči maloletým migrantom skutočne boli účinné, a to od samého začiatku, aby tu bol niekto, kto sa špecializuje na ochranu detí a tak ďalej a tak ďalej. Preto by som chcela vedieť, že kde sú ešte možno také kritické body, aké sú tu ešte problémy, čo môžeme urobiť my, aj na to, aby sme podporili vašu prácu v tom zmysle, aby maloletí skutočne mali zabezpečenú túto kontrolu, ktorú potrebujú. Pani Gomez, ďakujem pekne našim hostom a chcela by som Predovšetkým sa spýtať, že či by ste nám mohli dať možno viac detajlov ohľadne tej situácie, ktorú vidíte napríklad v Líbii. Ja si myslím, že ide o situáciu, kde naše členské štáty to popierajú. Tvária sa, že to nevidia, respektíve aj európske inštitúcie sa takto tvária. Tvária sa, že tam vzdelávajú, školia miestne zbory, ozbrojené na to, aby pomáhali zvládnutí tej situácie s migrantami a utečencami, ale my vieme veľmi dobre, že tieto zložky sú vlastne milície, ktoré boli zriadené na to, aby potláčali eh, migrantov a utečencov. Takže mohli by ste nám možno dať viac detajlov a informácií a čo si myslíte, by sme mohli urobiť na to, aby sme vyzvali všetky členské štáty k zodpovednosti a inštitúcie Európskej únie, ktoré skutočne sa tvárili, že tá situácia v Líbii neexistuje. Vy viete viac, prosím vás, informujte nás. A potom, pokiaľ ide o Maďarsko, pán Kessler spomínal situáciu práve v Maďarsku, kde Frontex, ako ste to povedali, je tam riziko, že môže byť zaangažovaný do prípadov porušovania ľudských práv za ktoré je zodpovedný vláda v Maďarsku. Ja si myslím, že potrebujeme vedieť viac niečo o vašom vnímaní tejto situácie, čo sa tam deje. Ďakujem. Ďakujem pani Spinelli. Ja by som sa chcela veľmi pekne poďakovať za tie dve prezentácie, ktoré sme tu práve počuli. Chcela by som zdôrazniť to, čo povedala aj kolegyňa Sipel, ja si myslím, že existuje možnosť vyhnúť sa tomu, aby sme tu plnili iba nejakú alibi funkciu. Ja si myslím, že musíme hovoriť jasným, dôsledným jazykom a transparentne. To ste vlastne aj urobili. Hovorili ste, že potrebujete viac personálu a lepší prístup k údajom. Ale myslím si, že sú tu ešte ďalšie body, kde vy môžete eh, hovoriť ešte jasnejšie a to by skutočne bolo na prospech veci, napríklad tie e, zasielania utečencov náspäť. Vo vašej správe sa hovorí o tom, že, sa, že sú tu určité obavy, určité obavy, ale nespomína sa to presnejšie, takže hovorí sa tu o niektorých obavách, niektorých organizácií a niektorých predstaviteľov v vašom fóre a preto by som chcela vedieť veľmi presne, že kto v rámci tohto fóra vyjadril takéto obavy a ako konkrétne vyzerajú vlastne tieto obavy, pretože v správe to nie je jasné. Tam sa hovorí napríklad o využívaní, o násilnostiach, ale vy viete veľmi dobre, že tu dochádza k znásilňovaniam, k vraždám, k zotročovaniu. Takže nestačí e, iba nejaké všeobecné slova formulovať. Myslím si, že musíme byť oveľa presnejší. A potom ešte ďalší bod, kde by sme možno potrebovali trochu presnejšie informácie, to prepojenie, ktoré tu je medzi zistením toho, že je menej migrantov, ktorí prichádzajú na územie Európskej únie a na druhej strane je tu vyššie množstvo úmrtí na mori. To sú dva faktory, ktoré vo vašej správe nie sú veľmi konkrétne a nie tu teda, ne, nespomínajú sa tam tieto umrtia na mori, možno to súvisí s tým, že tá správa je vlastne za rok 2017. A ešte posledná otázka, pokiaľ ide o prístup k informáciám, práve pokiaľ ide o tú pobrežnú hliadku, pred dvomi týždňami jeden predstaviteľ komisie Mateas Zöl povedal, že, a to tu, ohľadne mechanizmu kontroly v prípade možných prípadov zneužívania základných práv v rámci operácie Sofia, tak povedal, že to konzultačné fórum obdržalo správu ohľadne mechanizmu dohľadu a vy ste túto správu dostali a je k dispozícii vlastne aj verejnosti. To je teda to, čo komisia tu vo výbore povedala pred dvomi týždňami. Pani Keller. Ďakujem pekne a ďakujem pekne za vašu neustálu prácu. Toto poradné fórum myslím, že je veľmi dôležité. Aj vy ste na to poukázali, že vlastne e, celý parlament bojuje za tieto veci, rovnako ako bojujú aj inštitúcie za to, aby sa ustanovil úradník za základné práva, to by sa nebolo udialo bez úsilia tohto výboru a tohto parlamentu. Ja si myslím, že e, je znepokojujúce, keď úrad základného, e, u tohto úradníka si nemôže plniť svoju prácu kvôli tomu, e, že sú tu nejaké problémy a vidíme, že tá situácia vlastne sa vyriešila iba vtedy, keď tento výbor urobil, zvýšil svoju aktivitu v tejto oblasti, až potom vlastne bol ustanovený tento úradník, táto úradníčka, takže možno toto je niečo, čo musíme opakovať aj my a možno podobným spôsobom zdôrazňovať, aký dôležitý je tento je dôležitá tá inštitúcia aj to konzultatí, toho konzultatívneho poradenského fóra a úradníka za základné práva. Možno by predsednička nášho výboru mohla zaslať list v tom zmysle, že tento post by sa mal realizovať a rovnako aj poradné fórum by malo obdržať všetky dokumenty, ktoré potrebujú, či už ide o stratégiu o základných právach alebo ďalšie, ktoré ste spomenuli v správe, ktoré, kde ste vlastne tie informácie nedostávali a takisto aj pokiaľ ide o tie odporúčania toho poradného fóra, tieto by sa nemali ignorovať a tieto vaše odporúčania musia byť zapracované. Častokrát tomu tak však nie je vidíme, že tá hrodová stratégia, ktorá bola rozpracovaná, to bolo, to je síce pekné, ale sú tu aj ďalšie oblasti, kde je veľmi dôležité, aby aspoň teda nastala diskusia. Ja si myslím, že Frontex nemusí všetko zapracovať mm, z tých poradných aktivít, ale myslím, že to poradenské fórum musí mať istotu, že vaša práca je rešpektovaná a že sa berie vážne zo strany agentúry ako také. Takže ja by som navrhla, pani predsednička, že by mohli ste napísať list Frontexu, kde sa zdôrazní, že pre náš výbor LIBE alebo pre parlament je to veľmi dôležité, aby sa to takto zdôraznilo, že my podporujeme, pretože to je praktické, e, bez toho, že by sme museli robiť nejaké veľké správy k tomu. A potom ešte by som chcela spomenúť, čo ste vlastne povedali ohľadne spolupráce Frontexu s tretími krajinami aké je dôležité, aby sme mali hodnotenie základných práv pred tým, než sa tá dohoda vlastne udeje. A ja si myslím, že to je niečo, s čím môžeme počítať, keď hovoríme o správach s Frontexom vo vzťahu k tretím krajinám. Myslím, že to by mohlo byť predmetom nášho obsahu, ktorým môžeme prispieť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani Sargentini. Ďakujem pekne pani predsednička. Výbor pre občanské slobody navštívil bulharsko-tureckú hranicu prednedávnom a takisto sme riešili, navštívili sme teda aj jednotky, ktoré strážia hranice, aj Frontex a čo sme sa dozvedeli zo strany občianskej spoločnosti počas našej misie, bolo to, že keď Frontex je súčasťou tej rutiny hraničnej, tak vtedy sa dodržiavajú základné práva. Ale keď Frontex nie je obsiahnutý do tej rutinnej kontroly, tak nastanú viaceré problémy. Takže mňa by zaujímalo, či téma legitimizácie situácie, či to je snad súčasťou tých rozhovorov, ktoré máte s Frontexom, s predstaviteľmi Frontexu, pretože ja som vlastne po tej návšteve z Bulharska sa vrátila s tým, že pretože Frontex nikdy nerobí neočakávanie e, tieto účasti na kontrole hraníc. V podstate vždy tam prídu na základe pozvania národných hraničných zložiek, v tomto prípade teda ide o Bulharsko. A e, neskrývajú teda to, že by sa tu robili nejaké kontroly, ale sú tam teda na to, aby to poukázalo smerom vonok, že hraničné kontroly vlastne sa dejú na úrovni určitých štandardov a ja si myslím, že bohužiaľ táto situácia, táto situácia taká nie je. A pokiaľ ide situáciu s Maďarskom, keď ste už vy naznačili, že toto pravdepodobne nie je miestom, kde by Frontex mal pokračovať vo svojej práci, a ja rozumiem, že áno, je tu určitá obmedzená prítomnosť zo strany Frontexu priamo v teréne, pokiaľ ide o maďarské hranice, ale stále ešte sú tam a vy ste to kritizovali, ale i ja som sa trochu stratila, že ako úlohu vlastne Frontex môže zohrávať na vonkajšej šengenskej hranici, kde je veľký plot a kde je vlastne limitovaný prítok ľudí, takže prečo by sme ešte stále si žiadali, aby Frontex tam bol, prítomní, možno by ste mohli nám vysvetliť, že čo oni vnímajú ako dôvod, prečo to tak je, alebo ako to vníma maďarská vláda. Ja sa tú otázku pýtam napriek tomu, že vidím už, ako sa tvárite, alebo možno e, niekto iný vidí nejaké dôvody na to, aby to pokračovalo. A to vedie vlastne ma aj k tej tretej otázke. Keď sa zriadoval, zriadovala Organizácia pre ochranu pobrežia a hranic, tak vtedy vlastne e, tu bola tá diskusia, že by členské štáty nestražili svoje hranice tak, ako by sa to páčilo ostatným členským štátom a v tom prípade by tu vlastne bola možnosť, aby táto organizácia začala pracovať, ale to bola iba teoretická možnosť, ako by sa dalo s tou situáciou vysporiadať, pretože ešte stále to bolo na pleciach členských štátov, pokiaľ ide o zodpovednosť, aj pokiaľ ide o právne predpisy, pod ktorými pracoval vlastne Frontex. Mohli by ste mi prosím vás vysvetliť to, aké vzťahy sú tu vlastne medzi jednotlivými členskými štátmi a Frontexom, ktorý je zastúpený vo Varšave, pokiaľ ide tento nový spôsob pohľadu riešenia zodpovednosti. A na záver, požiadala by som vás, aby ste sa vyjadrili aj tým vzťahom k tretím krajinám. Viem, že kolegovia sa pýtali ohľadne Turecka a Líby, ale práve ste teda povedali, že, alebo počuli, že tu je správa, ktorá bola publikovaná ohľadne dohody Frontexu s Albánskom. A to je takisto niečo, kde ja mám obavy, že vlastne outsourcujeme naše zahranič- hraničné kontroly do tretich krajín, kde je vlastne zastúpená Európska agentúra. Takže akú úlohu tam zohrávate a môžete tam niečo zohrávať? Ďakujem pekne ešte pán Jurek na záver. Ďakujem veľmi pekne. Moja otázka vlastne už e, bola položená zo strany pani Gomešovej, pretože ja som sa chcel spýtať, chcel som sa spýtať pána Kesslera, aby možno ešte bližšie objasnil tie myšlenky, ktoré sa týkajú porušovania základných práv zo strany Frontexu na maďarskej hranici. Aké aktivity ste tým mysleli? A aké obvinenia ehm, akým obvineniam môžu čeliť predstaviteľia Frontexu. Ďakujem vám veľmi pekne a predtým, než sa vrátime k našim hostom, tak ešte dve sl- pár slov z mojej strany. Spomenuli ste vo vašej správe zdráhavosť Frontexu, pokiaľ ide o implementáciu zákl- štandardov základných práv a odporúčaní a na Gomeš spomenula, že členské štáty vlastne sa tvária, že neexistujú tieto prípady porušovania základných práv a nie je to náprave naopak, že toto je vlastne súčasťou určitej stratégie alebo aspoň ten prístup, ktorý sa tu takto propaguje zo strany členských štátov, pretože napríklad dohoda s Líbiou nie je niečo, čo členské štáty robia náhodou, pretože by e, sa to udialo teda náhodou, pretože to musia podpísať. To znamená, že oni to vlastne podporujú. To znamená, nie, že sa, nemôžu sa tváriť, že to neexistuje. Ja si myslím, že to je úmyselné, to je vlastne politika. A tým sa dostávam aj k tej druhej otázke alebo poznámke. Toto nemôže riešiť úradník pre základné práva, pretože toto vlastne musia riešiť politici. A Týmto vlastne dostáva úloha Európsky parlament a súhlasím s tým návrhom, ktorý predložila pani Keller, že Claude Moraes by mal napísať v mene nášho výboru určitý list, kde pokrieme viaceré otázky, nielen teda tú otázku toho, že či tu sú dostatočné kapacity a či sa e, vyplňajú tie prázdne pracovné miesta, ale vo všeobecnosti, že ako to vlastne vyzerá na úrovni implementácie štandardov v oblasti základných práv, takisto sa môžeme dotknúť aj otázky rozpočtu, ako by sa tento dal využiť ako nástroj na zabezpečenie väčšej podpory. V poriadku, ďakujem pekne, nech sa páči, teraz máte slovo, aby ste mohli reagovať na tie otázky, ktoré tu odzneli. zazneli tu skutočne komplexné a komplikované otázky a nie som si celkom istý, či sa nám podarí všetky tieto otázky v dostatočnej miere zodpovedať. Prečo? Pretože prosím vás, nezabúdajte na to, že my nie sme monitorovacím orgánom Frontexu, my nie sme monitorovacím orgánom externých hraníc. Takže niekedy mám pocit, že máme dokonca ešte menej informácií ohľadne niektorých otázok v porovnaní s vami. Dovolte mi však eh, dotknúť sa niektorých detajlov. Pán Köster, ja nemám detailné čísla ohľadne počtu rozmiestnených zamestnancov v Chorvátsku a v Maďarsku to je otázka, ktorú sa musíte spýtať Frontexu alebo komisie. My nedostávame každodenné štatistiky ohľadne rozmiestnenia zamestnancov v tejto oblasti operačnej a takisto nemáme informácie ani a hovorím to úmyselne, my nemáme informácie o tom, že by tu bola dokumentácia o porušovaní základných práv zo strany Frontexu. I myslím si, že by sme boli informovaní, ak by tu bola takáto dokumentácia k tejto téme, ale nemôžem to povedať na 100%, že takéto niečo existuje. V súčasnej chvíli jednoducho nemáme teda informácie o tom, že by tu boli zdokumentované prípady porušovania ľudských práv, aspoň zo strany Frontexu. Takisto ste hovorili o prípadech, pokiaľ ide o Chorvátsko. Hovorili sme už my o tom, ale bolo nám povedané a vychádzame z toho, že tento incidenty sa neudiali v kontexte operácií Frontexu a teda následne nemáme ani mandát na to, aby sme to preskúmali. Teda opäť My sme poradným orgánom pre Frontex. Nie. To znamená, nie sme informovaní o všetkých aspektoch situácie na vonkajších hraniciach. A pokiaľ ide o otázku pani Gobeš, my nemáme vlastné informácie, pretože my sme poradným fórom, pokiaľ ide o situáciu v Líbii. Istotne sú tu viacerí poslanci, ktorí eh, podporujú aktivity viacerých organizácií. Sú to mimovládne organizácie, ktoré majú informácie k dispozícii. Ja si myslím, že vy ste už citovali tie informácie, ktoré sú napríklad obsiahnuté v správach Human Rights Watch alebo Amnesty International. Uh, ale nemáme žiadne dodatočné informácie z našich vlastných zdrojov, pretože nemáme tieto vlastné zdroje. Ale myslím si, že tu zaznela dôležitá vec, o ktorej my sme tiež sami hovorili. Frontex podľa nás by mal vyhodnocovať situáciu komplexným spôsobom, čo sa týka ľudských práv predtým, než začne nejaký kontakt s tretou krajinou, alebo začneme kontakt s tretou krajinou. A toto napríklad platí v prípade spolupráce s Albánskom. Neviem, či v prípade Albánska bolo nejaké vyhodnotenie situácie v oblasti ľudských práv. Predtým, než sme s nimi uzatvorili dohodu alebo akúkoľvek spoluprácu. A preto nedokážem odpovedať na tieto vaše otázky. Pani Spinelli, operácia Sofia nie je operáciou Frontexu a preto opäť ako konzultant v pracuji pre Frontex sa nemôžem vyjadriť tomu, čo sa deje v kontexte Sofie. A toto je opäť politická otázka. Sú tam mnohí rôzni aktéry, ktorí vykonávajú rôzne operácie bez toho, že by mali informácie ohľadom dozoru nad situáciou od nejakého telesa, ktoré by mohlo vyhodnotiť situáciu v oblasti ľudských práv. Nechcem hovoriť príliš dlho, takže ešte poviem jednu vec, keďže Marta sa ešte taktiež musí vyjadriť, čo sa týka bulharsko-tureckej hranice. Vy ste tu prednesli zaujímavý argument, ktorý sme počuli, že v kontexte ďalších krajín Frontex tam je. Pokiaľ tam sme, tak tam máme lepšiu kontrolu nad tým, čo sa tam deje. Pokiaľ ťa odineme, tak sa nikto o ničom nedozvie. Nás konfrontovali s týmto argumentom v kontexte Maďarska, my sme povedali, že je skvelé mať informácie, ale pokiaľ s, to, s tými informáciami nič nerobíte, tak tie informácie nemajú žiadnu cenu. A tým pádom hovoríme, že pokiaľ si myslíte, že s takouto informáciou nebudete aj tak nič robiť, alebo sa s ňou nebudete nič robiť, tak je lepšie odtiaľ odísť, než tam zostať. Prosím, ja nehovorím, o nejakých konkrétnych incidentoch, kde Frontex bol súčasťou prípadov porušovania ľudských práv v Maďarsku. Hovoríme, že prítomnosť Frontexu bola obmedzená, ale čo týka Maďarska, tak tam to prebieha v kontexte, kde už nie je zaručená bezpečnosť žiadateľov o azyl. Takže my ako Frontex chceme zaručiť, že sa budú rešpektovať základné práva v kontexte, kde je to možné. Takže nemáme konkrétne informácie o tom niečo, čo tam stalo. My sme analyzovali príslušný rámec a podľa informácií podľa našej analýzy situácie sme sa rozhodli, že by sa Frontex odtiaľ mal stiahnuť. Ďakujem. Áno, ako to Stefan povedal, tak máme tú ťažkú situáciu, máme tu mnoho otázok. Zároveň ocenujeme váš záujem na to, že ste si vyhradili čas na to, že ste si prečítali, spracovali, analyzovali našu správu a chcete o nej ďalej hovoriť. Samozrejme, za našu existenciu vďačíme do veľkej miery tomuto parlamentu. A čo sa týka základných práv v kontexte Frontexu, tak mnohé z tých aspektov boli možné len preto, že ste nás neustále podporovali a boli ste aktívni. Vítame to, že tu už zazneli konkrétne návrhy ohľadom toho, ako riešiť určité obavy ohľadom napríklad personálu. My spolupracujeme s úradničkou pre dodržiavanie ľudských práv a analizujeme naše prípadne zodpovednosť do, budúcnosti, do budúcnosti. A Taktiež sa musíme pozrieť na to, akých zamestnancov budeme potrebovať, aby sme mohli vykonovať rade naše aktivity, čo sa týka ochrany ľudských práv a podobne v ďalších bodoch. Čo sa týka napríklad prístupu k informáciám, tu by som to chcela trochu um, nanuansovať. Je to komplexná oblasť. Máme tam veľa informácií, ktoré možno sú aj dôverné z dôležitých dôvodov a možno nie sú až také relevantné pre našu prácu. A taktiež, čo sa týka návštev mm, v teréne, ktoré pravidelne podnikáme, čo sa týka napríklad návratov, tak tam mm, sme poskytovali e, včas príslušné informácie. Takže áno, tie aktivity tam sú. No a taktiež sú iné záležitosti, kde by sme očakávali lepšie a včasnejšie informácie. Takže my samozrejme vždy sa obraciame aj na vás, aby sme videli, v čom nás môžete podporiť. My budeme naďalej o tom konštruktívne diskutovať ako agentúra Frontex a uvidíme, v čom bude môcť lepšie fungovať, tak aby sme mohli relevantnejšie vykonávať naše aktivity. Celá diskusia ohľadom dopadu na základné práva okolo Frontexu je veľmi komplikovaná. Taktiež, ako to tu zaznelo, máme takú situáciu, že v mnohých prípadoch sa očakáva od Frontexu, že bude hrať určitú úlohu, čo týka stanovania štandardov a dodržiavania ľudských práv. A v niektorých prípadoch to nemôže byť zaručené, takže v podstate to je prípad od prípadu, musí to byť vyvážené je to komplexná situácia. Taktiež ocením, čo ste hovorili o správe UNHCR v súvislosti s vonkajšími hranicami. A o tom hovorila aj Stefan. Bohužiaľ, nie sme tu dozorným orgánom, takže nie som schopná vám dať nejaké detaily. Určite je toto treba riešiť a niektoré z týchto otázok musí Frontex taktiež riešiť. No a myslím si, že je treba spolupracovať, zistiť, ako situáciu riešiť, vytvoriť nejaké mechanizmy, napríklad mechanizmus pre stiažnosti, ten je jedným z prvkov, kde my v podstate monitorujeme situáciu v oblasti ľudských práv pri našich operáciách. A tento mechanizmus môžu použiť tí, ktorých práva boli porušené ale samozrejme treba naďalej takýmto spôsobom pokračovať. Čo týka aspektu detí, veľmi odporu, máme veľmi konkrétne odporúčania, čo týka rozdelenia zodpovednosti, monitorovania, vyhodnocovania, pridelovania zdrojov. Taktiež dúfame, že prídu ďalej nadväzné kroky, čo sa týka novej stratégie pre základné práva. Pracujeme na tom, aby sa zaručilo dodržiavanie práv e, detí. Aj za Frontex samozrejme musíme byť aktívni v tejto oblasti a bude si to vyžadovať ešte určitú prácu aj z našej strany a budem očakávať aj vašu podporu. Samozrejme neviem. Pokúsila som sa odpovedať na všetky otázky, na ktoré momentálne ešte môžem odpovedať. Neviem, či Stefan ešte čo týka základných práv. Niekedy mám ten dojem, že si myslíte, že agentúra pre, alebo úradnička pre základné práva nemôže nič v podstate sama robiť, ale to nie je pravda. Ona odvádza veľmi cennú prácu a má posilnený mandát a posilnené aktivity. Teraz a bol tam problém s pokrytím všetkých tých aktivít, ktoré sa od nej očakávajú. Takže potrebuje lepší, kvalifikovanejší, širší personál, aby mohla lepšie plniť úlohy, ktoré musí. Takže vôbec to nie je tak, že by nič nerobila. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste sem prišli, za to, že ste sa vyjadrili našim rôznym otázkam. Je to veľmi dôležitá téma. Ako povedala Skakeler, požiadame predsedu tohto výboru, aby napísal list, v ktorom popíše tieto dôležité aspekty. Je treba to riešiť aj z praktického pohľadu, čo týka personálu, zdrojov, ale aj na politickej úrovni. E, náš predseda Claude nám taktiež e, teda zašle návrh listu, ku ktorému sa bude môcť vyjadrovať. A je pravda, že často sa odmieta prístup k dokumentom a hovorí sa, dobre, to je dôverné z, dô, z rôznych dôvodov. A z, môjho, z mojej skúsenosti niekedy sú tie dôvody dobré, ale väčšinou sú veľmi zlé. A každý z nás ako europoslanec alebo aj ako občan má nárok na to, požiadať prístup k nejakému dokumentu. Pokiaľ to bude zamietnuté, tak sa môžeme obrátiť na súd. Takže toto právo by sme mali využívať, pozrieť sa na to, či máme konkrétne otázky, či potrebujeme nejaké konkrétne informácie ktoré potom môžeme využiť, ale ďakujem za prácu, ktorú odvádzate. Uh, Dobre, milí kolegovia, takže trochu neskôr, že bolo naplánované, sa týmto, aj keď určite to dobehneme, sa dostávame k bodom 4 a 5 nášho programu. Máme tu dohodu medzi Európskou úniou a Islandom o hľadom dotočných pravidiel vo vzťahu k nástroju pre finančnú podporu na vonkajších hraniciach a čo sa týka víz ako súčasť Fondu pre e, internú bezpečnosť pre e, obdobie 2014-2020 a taktiež podobná dohoda so Švajčiarskou konfederáciou. A máme tu spravodajcov, ktorí tu nie sú. Prvým je pán Primdal Vistisen za EKR, ktorý to bohužiaľ nemôže byť. A spravodajcom pre ten druhý dokument je Claude Moraj, ktorý tu taktiež nie je. Takže pán Vistisen požiadal Eh, požiadal presnížku, aby som prečítala jeho vyjadrenie. Podľa nariadenia 515 roku 2014 krajiny, ktoré eh, majú eh, vzťah s implementáciou, uplatnením a rozvojom šengenského aký sa zúčastnia na Fonde pre vnútornú bezpečnosť, pre hranice a víza. Táto dohoda zaručí to, že budú spísané potrebné e, ustanovenia a tým pádom komisia bude mať možnosť e, podľa svojej zodpovednosti implementovať rozpočet tohto nástroja. Podľa spravodajcu táto dohoda poslúži na to, aby sa splnil kľúčový cieľ šengenského aky a síce zdieľaná zodpovednosť za účinnú, vysokú a uniformnú úroveň kontroly na vonkajších hraniciach, aby sa na jednej strane riešila otázka ilegálnej imigrácie, na druhej strane, aby sa zaručilo plynulé prechádzanie vnútorných hraníc a dodržiavali sa pritom základné pravidlá a ľudské pra- základné práva, ľudské práva. Spravodajca odporúča, aby Európsky parlament čo najskôr udelil súhlas s týmto návrhom. Toto bolo vyhlásenie pána Bistisena. Čo sa týka Švajčiarska, tak tam je spravodajcom Claude Moraes Pán Moraes taktiež odporúča, aby parlament udelil svoj súhlas s uzavretím dohody a to čo najskôr a dúfame, že tými spravodajcovia taktiež e, budú s týmto môcť súhlasiť. Chce sa prihlásiť niektorý tými spravodajca. Áno, pán Depre sa chce vyjadriť. Pani predsednička, chcem len povedať, že plne súhlasím s obidvomi spravodajcami. OK, Áno, tak toto bolo veľmi presvedčivé. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Nie. V tom prípade lehota na procedurálne návrhy je 16. mája na obed. To je v stredu. A 24. maja sa bude hlasovať. Európska komisia sa chce možno vyjadriť? Nie. Všetci sa zhodneme, myslím, že netreba k tomu nič hovoriť, ste spokojní, takže tým sa dostávame k bodu 6 nášho programu, ale myslím si, že spravodajca tu je. Dobre, takže bod 6 nášho programu dovoz kultúrnych statkov. Nariadenie bolo navrhnuté Európskou komisiou 13. júla minulého roka, aby sa e, zamedzilo dovozu v Únii e, kultúrnych statkov, ktoré boli e, nezákonne exportované z krajiny pôvodu, pretože toto nezákonné obchodovanie často súviselo s financovaním terorizmu, praním špinavých peňazí, daňovými únikmi. Výbory INTA a IMCO spoločne sú odpovedné za správu k tomuto návrhu. Pán Chrysogonos tu je, ale pani Spinelli ho zabáva. Pani Spinelli, prosím, prestante zabávať spravodajcu. Pán Chrysogonos, máte slovo. Milí kolegovia, kultúrne statky a kultúrne dedičstvo sú nenahraditeľné, majú e, skutočne veľký hospodár, hospodárskú, kultúrnu, spoločenskú hodnotu, a sú zásadné pre e, určenie e, identity ľudí a taktiež vytvárajú pocit, že prináležite k nejakému spoločenstvu. Kultúrne dedičstvo je neobnoviteľným zdrojom, ktorý je nenahraditeľný, jedinečný napriek tomu, že často čelí veľkým výzvam vo vzťahu k environmentálnym, hospodárskym, technologickým, sociálnym zmenám, ktoré majú dopad na všetky aspekty života. Nezákonné e, pašovanie a obchodovanie s kultúrnymi statkami podporuje e, pranie špinavých peňazí, daňové úniky a financovanie terorizmu, taktiež organizovaný zločin. Odhaduje sa, že globálny nezákonný trh pre e, kultúrne diela má hodnotu 6 až 8 miliard e, dolárov za rok. A to je tretí najväčší nezákonný obcho- e, trh, čo sa hneď po zbraniach a drogách. Taktiež sú dô- dôkazy, že teroristické skupiny ako napríklad e, Islamský štát využívajú tento e, ilegálny trh, aby sa pomocou neho financovali e, kultúrne e, statky a umelecké diela, ktoré ulúpil Islamský štát v Jemene, v Sýrii alebo v Iráku, kde prebiehajú e, ozbrojené konflikty, sú obvykle vydražené v dražobných e, inštitúci- dražobnými inštitúciami v Európe. A napriek, napriek tomu, že obchod s týmito krajinami, s týmito umeleckými dielami je za určité okolnosti zakázaný. Kultúrne umelecké diela napríklad e, sú ulopené v Palmíre a potom sú pašované do Európy, kde sú takéto umelecké diela veľmi vysoko cenené a sú tu mnohí bohatí zberatelia, Takže toto je obľúbený e, trh, kde takéto kultúrne e, statky sú potom predávané a kvôli cezhraničným e, distribučným kanálom je ľahké vykonávať takýto obchod a toto spôsobuje problémy pri e, znovu nadobudaní týchto diel máme tu konflikty rôznych jurisdikcií, ktoré majú e, odlišné pravidla, napríklad čo sa týka príslušného práva, ktoré sa má oplatňovať e, v prípade sporov týkajúcich sa takýchto cezhranične ukradnutých umeleckých diel. Okrem toho rôzne európske a medzinárodné nástroje, ktoré sú uplatniteľné v prípade restitučných e, nárokov na e, medzinárodne e, odsudzené umelecké diela, sú nedostatočné a nekompletné. Takže za okolnosti, ktoré som popísal, je jasné, že je tu urgentná potreba vylepšiť ten rámec preto, aby sme riešili túto situáciu a súčasný návrh komisie k tejto téme sa uberá správnym smerom, ale ešte by mal byť ďalej objasnený a trochu vylepšený, lebo eh, nezákonné eh, obchodovanie s kultúrnymi statkami a taktiež ich odsudzovanie z eh, archeologických oblastí, z múzeí, z archívov a podobne, taktiež v kontexte ozbrojených konfliktov a predovšetkým zo strany teroristov a iných kriminálnych skupín, ale taktiež máme takéto skúsenosti aj v niektorých európskych krajinách, vrátane Grécka. Takéto aktivity mali byť e, postihované a zakázané. V tomto kontexte Európska únia a členské štáty by mali prísť s príslušnými opatreniami, aby sme bojovali a zavedzili takémuto e, nezákonnému obchodu s umeleckými dielami, ktoré pochádzajú z krajín, ktoré boli zasadnuté ozbrojeným konfliktom, predovšetkým zo strany e, teroristických e, skupín a je treba zaručiť ich e, bezpečný návrat do týchto krajín. Príslušné opatrenia by mali za hrňa napríklad zákaz cezhraničného obchodu s umeleckými dielami pochádzajúcimi z oblastí, kde členský štát má odôvodnené podozrenie, že boli ulúpené v rámci ozbrojeného konfliktu, predovšetkým teoristickými alebo inými kriminálnymi skupinami a pokiaľ pôvod týchto diel nie je riadne certifikovaný a zdokumentovaný. Aby sme zaručili uniformné podmienky pre implementáciu navrhovaného nariadenia by vykonávacie právomoci mali byť uložené do komisie, aby sa e, umožnili príslušné zmeny, napríklad čo sa týka uchovávania e, takýchto umeleckých diel, taktiež formulárov a ďalších podporných dokumentov pre dovoz takýchto umeleckých diel. Vykonávacie právomoci by taktiež mala mať komisia dispozícii za účelom toho, aby mohla vytvoriť dobré podmienky pre vytvorenie spolahlivej elektronickej databázy e, pre lepšie uchovávanie a výmenu informácií medzi členskými štátmi. Aby sme zaručili transparentnosť a demokraciu, tieto právomoci musí mať komisia k dispozícii po tom, čo prebehnú transparentné konzultácie s Európskym parlamentom a radou vrátane konzultancií na expertnej úrovni, ktoré by taktiež mali byť vzaté do úvahy. Podľa návrhu komisie sa považuje za primerané stanoviť minimálnu vekovú hranicu do 150 rokov na všetky kategórie e, kultúrnych statkov. Podľa mňa to nie je dostatočné na efektívnu ochranu a účinnú ochranu kultúrnych statkov pred e, nelegálnym obchodom, keďže viaceré objekty sú dôležité pre archeológiu, históriu, literatúru, umenie alebo vedu, ktoré boli vytvorené za posledné desaťročia. ročia. A preto sa mi zdá vhodné povedať, že by mala byť minimálna e, prahová hodnota 55 rokov, aspoň na niektoré kategórie kultúrnych tovarov. Aby sme predišli e, nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi statkami, dávame do voľného obehu a pod režim špeciálnej ochrany e, buď na tranzit v Únii, čo by teda v prípade významných diel e, podliehalo prehláseniu importéra pred colnými orgánmi členského štátu vstupu. Na rozdiel od návrhu komisie, tu budú aj e, zriedkavé zbierky alebo vzorky e, fauny, flóry, minerálov, takisto možno byť história vedy, technológie, vojenská história, antik, antikvárne veci, mince, e, pečate alebo diela, ktoré, majú veľký techno, ktoré sú veľkého technologického alebo umeleckého záujmu. Aby sme znižili byrokraciu e, a náklady, je potrebné zabezpečiť transparentnosť a bezpečnosť v boji proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi tovarmi a musíme bojovať proti vedľajším účinkom. V každom prípade vyhlásenie importéra bude obsahovať vyhlásenie, ktoré podpíše držiteľ e, tovarov, že boli exportované z krajiny pôvodu v súlade s zákonmi a nariadeniami bez ohľadu na to, že exportujúca krajina je zmluvnou stranou dohovoru UNESCO o e, kultúrnom e, vlastníctve. Colné orgány by mali zadržať, dočasne zachytiť kultúrne tovary, ktoré prichádzajú na územie EÚ, ak vstúpili na colné územie EÚ bez splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 článku 3. V prípade zachytenia alebo dočasného zadržania e, kultúrnych tovarov by mali existovať primerané bezpeky na ich e, zachovanie v súlade s medzinárodným právom. Na účely riadneho monitorovania a uvádzania archeologických a kultúrnych e, lokalít, najmä v krajinách, kde e, dochádza k ozbrojeným konfliktom alebo prírodným katastrofám, členské štáty by mali zapojiť e, satelitné centrum EÚ a Medzinárodné observatórium na pozorovanie nelegálneho obchodu s kultúrnymi statkami s cieľom predísť ďalšiemu plieneniu kultúrnych statkov a zachovať aj životy e, e, civilistov. Okrem toho by členské štáty mali mať osvetové kampáne, aby odrádzali od nákupu a predaja nelegálne nadobudnutých kultúrnych statkov. E, treba etablovať aj stále linky, aby aj kupujúci kultúrnych tovarov mohli byť informovaní Bezodkladne musí komisia prijať pravidlá, ktoré efektívne uplatnia toto nariadenie a nemalo by sa to žiadnym spôsobom odkladať. Ja ako spravodajca som otvorený zohľadniť vaše názory, aby sa tento návrh zlepšil, aby sa posilnil boj proti nelegálnemu obchodovaniu s kultúrnymi statkami v EÚ. Ďakujem pekne. The... Ďakujem spravodajcovi. Dvaja sa hlásia o slovo. Pán Köster a pani Gomeš. Vážený kolega Krizogonos. ďakujem za prezentáciu tohto návrhu. Komisia e, predložila návrh e, prezentovať na prevenciu financovania terorizmu cez predaj kultúrnych statkov. Podľa mňa na je to samozrejme e, rozhodujúce bojovať proti terorizmu, ale to nemôže byť jediný e, dôvod na zastavenie tohto organizovaného zločinu. Je to spoločná pamäť e, bývalých ľudských, minulých ľudských civilizácií, to je ohrozené týmto nelegálnym obchodom s kultúrnymi statkami. Vieme, že obrovské neidentifikovateľné množstvo starožitností alebo antických nálezov sú na trhu z napríklad vojnových zón, čo spôsobuje nenapraviteľnú škodu všetkým celému ľudstvu a jeho kultúrnej pamäti vo všeobecnosti. Keď sa kultúrne objekty vytrhnú z kontextu, je obyvateľstvo ochudobnené o svoje e, zvyky a miesta, ochudobňuje oh, oh to kultúru pamäť. Rozlomenie tohto jedinečného punta prispieva k dezintegrácii, k vojnám, k konfliktom a posilňuje to tých, ktorí sú pri moci. Vyplínené objekty majú malú hodnotu na vedecký výskum. Plienenie archeologických nálezísk e, sa dialo vždy aj predtým, než uh, teda padli Syria, Irak, Egypt. Ale teraz to dosiahlo skutočne priemyselné rozmery. A kým je možné e, sa lukratívne podielať na obchode bez nejakého zásadného rizika, tak takéto vykopávky a plienenie bude pokračovať v budúcnosti. Teda, ochrana sa musí uplatniť tam, kde je dopyt e, po kultúrnych statkoch, okrem iného e, na trhu e, súkromných európskych zberateľov. Preto otázka kultúrnych statkov, ktoré vstupujú na územie EÚ, by sa nemala týkať len dovozných praktík, ale musíme diskutovať aj o tom, kto by mal mať to zásadné právo mať prístup k objektom, ktoré sú relevantné pre kultúrne dedičstvo. Podľa mňa je to verejnosť akékoľvek diskusie o tejto téme musia sa týkať aj otázky, či súkromné vlastníctvo starožitnosti e, môže byť vôbec považované za priateľné. Bez e, súkromných zbiera, zberateľov by tento trh, na ktorom sa ničí e, kolektívna pamäť a predáva sa jednotlivcom, by takýto trh teda zlyhal. Bez súkromných zberateľov by verejnosť videla tie objekty, na vzdelávacie akademické účely alebo na esestické účely. Aké dôvody sú vôbec vlastniť nejaké starožitnosti na iné účely? Ak Európsky parlament chce chrániť kultúrne dedičstvo sveta a chce rozšíriť túto, toto uvedomenie na praktiky, e, ktoré páchajú zločinci aj v službách Európanov, tak e, treba si položiť otázku, Mm, teda vlastnenia eh, starožitnosti jednotlivcami. Vo väčšine krajín pôdu pán Köster, preušuje predsednička, ja už sa blížim k záveru. 30 sekúnd. Vo väčšine krajín pôvodu súkromné vlastnenie starožitnosti je nelegálne od 19. storočia, takže si nemyslím, že je správne mať tam takúto otvorenú bránu nelegálnemu obchodu, falšovaniu a dúfam, že stanovisko Líbe sa bude uberať týmto smerom. Ďakujem. Pani Gomez. Ja by som mohla podporiť to, čo povedal kolega Köster. A to nie je jediný dôvod, prečo naozaj potrebujeme takéto kroky proti nelegálnemu obchodovaniu s na zemi, ale je to veľmi dôležité. Musíme bojovať proti terorizmu. Vieme, že financovanie terorizmu si našlo cestu, ako využiť prácu predátorov, ktorí plienia náleziska na celom svete, ale najmä samozrejme v krajinách ako je Syria, Irak a nedávno Líbia je to spôsob, ako financovať ich aktivity. Ale súhlasím, že je o mnoho viac dôvodov, najmä tie, ktoré uvedol kolega, prečo by sme sa tým mali zaoberať. A v tejto súvislosti sa chcem teda spravodajcu opýtať. Uvidím, ako budeme môcť ďalej spolupracovať. Ďakujem mu za jeho prácu. A chcem sa opýtať, či e, teda sa zamyslela nad úlohou slobodných prístavov, e, ktorú teda zohrávajú, že napríklad e, na nejaký čas skladujú tieto e, statky, aby povedzme lepšie sa vyhli e, úradom, aby zahladili stopy. Takže toto sme začali riešiť v rámci e, výboru Panama Papers, išli sme do Luxemburska, tam sme si pozreli ten slobodný prístav, takže je to dosť zarážajúce, že to vlastne oni financujú e, nekontrolujú, čo sa deje na tomto e, Freeport, na slobodnom prístave Luxembursko Je to niečo, čo sa kopíruje aj všade na svete, v Dubaji, v Singapure. Takže nie je to len Európa, je to globálna vec a určite je to oblasť, ktorú treba e, riešiť aj z tohto pohľadu, ktorý načetáva správa. Takže je to určite veľmi dôležitá správa a E, samozrejme, okrem toho, že teda chceme zabrániť financovaniu terorizmu, myslím, že je tiež dôležité pokúsiť sa zistiť, čo robiť, keď sa nájdú takéto starožitnosti v Európe, ako sa to udeje s tými, ktoré už vlastne v tej Európe sú. Či si to e, teda orgány nejako identifikujú, ak sa to nenavráti okamžite do tej krajiny, odkiaľ pochádzajú pretože napríklad tam nie je vláda, ako v prípade Líbie. Vieme, že nedávno španielská policia identifikovala dodávku starožitnosti, ktoré boli vypriedené z Líbie. A ak sa nájdú takéto statky, tak e, musia byť teda zverené nejakému orgánu, pretože to je dedictvo ľudstva a musia tam byť, kým sa dajú vrátiť do krajiny, ktorá potom zabezpečí ich e, riadnu ochranu. Čo bohužiaľ v Libii sa momentálne zabezpečiť nedá. Dobre, ďakujem. Než sa vrátim k spravodajcovi, chce ešte komisia niečo dodať? Nie? Áno? Veľmi stručne poprosíme. Ďakujem pekne. Len veľmi rýchlo. Ďakujem pekne za pozmeňovacie návrhy. Určite ich zohľadníme, ak sa návrh dá nejako zlepšiť. K internej reštitúcii kultúrnych statkov. Problém je v tom, že právny základ súčasný článok 207 zmluvy sa na to nevzťahuje ja si nie som istá, či vôbec Európska únia má právomoc príjmať legislatívu um, týkajúcu sa nejakého objektu, ktorý má členský štát a skonfiškoval ho teda nie, od nejakého iného. Uh, dohovore sa hovorí, že sa to robí prostredníctvom diplomatických služieb. Obyčajne tak sa navráť vráti objekt do štátu, kam patrí. Berejme do úvahy aj to, že 75 rokov, ktoré navrhuje spravodajca ako minimálny vek kultúrnych statkov, tam by bol trošku problém, eh, pokiaľ ide o tie doplnkové kategórie, ktoré navrhol ktoré by bolo vlastne, na ktoré by sa stiahovali licenčné požiadavky, najmä kategória A, paleontologické e, objekty, fauna, flóra. E, je pochybnosť, či vlastne sú to kultúrne statky nevytvorili ľudia. Paleontológia, samozrejme tam je vek. Ale samozrejme, to všetko si preskúmame. A veľmi podporujeme všetko, čo tu povedali rečníci. Myslíme si, že je to zohľadnené aj v memorande, e, teda v odôvodnení, v dôvodovej správe. My sme to teda pripravili k návrhu a mysleli sme na to, že by tam boli aj tie objekty v tých voľných zónach. To je upravené v návrhu. Voľné zóny sú tam obsiahnuté a licencia a ďalšie požiadavky sa uplatňujú aj na statky, ktoré sú v tých voľných zónach, bezcolných režimoch. Takisto prípad kultúrnych objektov, statkov, ktoré boli vyplienené Existuje ustanovenie, myslím, že v článku 3, podľa ktorého takéto statky v núdzových situáciách môžu byť e, uložené nejakým národným orgánom, verejným orgánom dočasne, kým sa situácia napríklad v krajine i vojnou sa nenormalizuje. Ďakujem. Dobre, vrátime sa e, teda k spravodajcovi v stručnosti na záver. Ja chcem len poďakovať všetkým účastníkom v diskusii za veľmi konštruktívne pripomienky a chcem pripomenúť, že e, lehota na pozmeňovacie návrhy je 22. mája o 12. Dobre, ďakujem pekne. Takže sa dostávame k bodu 7 a 8 Tie boli odložené, takže o tom teraz nebudeme diskutovať. A dostávame sa teda k bodu 9. To je na moje vlastnú žiadosť. To je otázka na písomné zodpovedanie, ktorú som položila komisii 8. 8. novembra. O talianskom zákone e, o 6-ročnej lehote povinného uchovania telekomunikačných údajov. Teda má to byť minimálne 6 rokov uchovanie týchto telekomunikačných údajov a zaujímavé je, že toto nové obdobie uchovávania bolo prijaté e, v súčasti zákona o vysávačoch, ak sa nemýlim, čo absolútne nesúvisí s uchovaním údajov. Takže to je dosť zvláštny spôsob, ako uh, teda prijímať legislatívu. Komisia medzičasom odpovedala ale predsa len by som rada využila svoje, teda právo tohto výboru nadniesť tú otázku na schôdzi LIBE, aby komisia teda dala plnú odpoveď, pretože komisia v zásade povedala, že je to v národnej kompetencii, nás sa to netýka a ja by som teda chcela doplniť, že komisia asi tiež pripravuje nejaký nový legislatívny návrh nového, novej smernice uchovaní údajov, ale v každom prípade obdobie uchovania údajov na 6 rokov sa mi zdá naozaj prehnané a je to v rozpore s európskou legislatívou. Takže čo s tým urobí komisia? Myslím, že je tu pani Ferklej, e, zástupkynia e, jednotky v DG Home. Nech sa páči, máte slovo. You, And, um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že ste ste mi dali slovo, zasadím to do kontextu, budem citovať teda reakciu pána komisára sa na vašu otázku. Pokiaľ ide o prvú časť vašej otázky, ktorú ste nastolili, sa spýtali, komisia tu reagovala, že si uvedomuje, že tu je tento talianský zákon a že upríve rozhodnutie na základe patričných postupov ohľadne analýze, na, na základe analýzy informácií. Pokiaľ ide o druhú časť otázky, tam sa uvádza, že vzhľadom na právomoci komisie, pokiaľ ide o dohľadanie na ochra- ohľadne ochrany údajov, toto je na úrovni národných e, úradov, pokiaľ ide o dohľadné úrady, pokiaľ ide o uchovávanie údajov. A takisto sú tu aj súdy. A tá posledná časť vašej otázky, tam tá reakcia sa, e, citujem, že práce prebiehajú, a vzhľadom na rozsudok Európskeho súdu v kontexte pracovnej skupiny o informácii a výmene informácií a ochrane údajov na úrovni rady, kde komisia je takisto zúčastnená stranou na úrovni členských štátov a v neposlednom rade ako je to vlastne naznačené v pracovnom programu z roku 2018, tu komisia sfinalizuje svoje usmerenia, pokiaľ ide o túto otázku. Ďakujem. I, I už sa prihlásili dvaja, ale dovolte mi ako autorke tejto otázky hneď sa spýtať ďalšiu otázku, ktorú môžete potom zodpovedať nakoniec. Hovoríte, že to na úrovni orgánov, na úrovni členských štát, aby intervenovali, ale problém je, že tieto národné orgány urobili odporúčania vláde a tam vlastne tejto krajine nemôžu zastaviť tento zákon. To znamená, že tu je už iba jedna jediná cesta pre občanov, aby šli na súd. A to je veľmi časovo náročná, drahá, komplikovaná procedúra. Istotne Európska komisia si nemyslí, že toto je ten správny spôsob, ako uplatniť, ako si vymôcť európske pravidla ohľadne ochrany údajov, aby občania išli vždy na súd. Ja by som teda predpokladala, že je Európska komisia, ktorá zabezpečuje plnenie zmluv, aby sa plnilo európske právo, aby sa obhajovali práva občanov. Ale zamyslite sa nad tým a Zatiaľ sa tu prihlásili o slovo pani Spinelli a potom pani Sipel. Ďakujem. Sofie, ja by som chcela povedať toľko, že by som sa chcela poďakovať za túto otázku, pretože ide o veľmi dôležitú tému. Ide o právny štát v Taliansku. Aha treba povedať, že vlastne reakcia pána komisára ma vôbec neuspokojila. Ja si myslím, že národné a európske kompetencie sú veľmi úzko prepojené. Ide tu predsa aj o európske zákony. A veci sa majú tak, že týmto zákonom vlastne tá lehota sa zvýšila na 6 rokov a Proti tomu sa obrátil pán de Soro, ktorý je garantom ochrany súkromnej sféry a explicitne sa odvolal na interpretáciu európskeho zákonu, predovšetkým pokiaľ ide o rozsudok Európskeho súdu ohľadne Tele 2. Takže tam sa uvádza, že tieto ustanovenia nie sú prípustné, ak nie sú v správnom pomere a môžu teda byť ohraničené iba istý čas. To je niečo veľmi dôležité a vlastne aj v mene tej núdzovej situácie, pokiaľ ide o boj proti terorizmu alebo boj proti mafii, vlastne je tu riziko, že sa legalizujú takéto mimoriadne zákony. A proti tomu práve sa talianský garant ochrany súkromnej sféry vyjadril a odvolával sa práve na tento rozsudok e, Európskeho súdneho dvoru v prípade Tele 2, kde uviedol, že nie je prípustné, aby takéto nepomer nastal, pokiaľ ide o tie lehoty, ktoré boli navrhnuté. Ja si myslím, že by sme mali začať, alebo aspoň žiadať, e, prípad pre porušenie pravidiel. Bolo to vlastne navrhnuté už aj v tej ústnej otázke. Ja si myslím, že vlastne takýmto spôsobom zaohrozuje európska európsky právny, št- právna štátnosť a ja si myslím, že kritizujeme také krajiny ako Polsko, Maďarsko, ale aj Taliansko by sa dalo kľudne kritizovať, pretože tu dochádza k porušovaniu právneho štátu. Pani Sipel, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, ospravedlňujem sa, keď budem musieť odísť hneď potom, ako sa spýtam otázku, pretože mám zasadnutie mimo parlamentu. Ale myslím si, že táto otázka je veľmi dôležitá pre nás tu v parlamente. Prečo? Pretože tento zákon v Taliansku má svoju históriu a spôvodný zákon ohľadne uchovávania údajov bol zamietnutý súdom a teraz tu máme postup, aby ste to už spomenuli, kde vlastne môžeme nadobudnúť dojem, že vláda v Taliansku nebola ochotná spustiť ďalšiu diskusiu ohľadne uchovania údajov, takže to veľmi speciálnym spôsobom schovali. A jediná odvolávka je tu, že, tu je na, že to je na národnej úrovni, keď hovoríme o ochrane údajov. Ja si myslím, že to nie je dostatočné. A to nie je ani pravda, pretože základ tohto zákonu je článok 20 Európskej smernice o boji proti terorizmu, ktorý by mohol byť zobraný do úvahy, že či to je vôbec správna odvolávka, predovšetkým keď berieme do úvahy, že v úvode tejto smernice hovoríme o proporcionalite a ďalších otázkach a takisto môžeme hovoriť aj o charte európskych základných práv a ja si myslím, že tu máme viac než jeden dôvod na to, aby sme mali európsky pohľad na tento zákon aby sme skutočne vážne preskúmali, či skutočne toto je v súlade s našimi zákonmi, s našimi pravidlami. A v tomto kontexte skutočne si neviem predstaviť, prečo jediná odpoveď zo strany komisie je taká, že sú to národné kompetencie. Pretože ak toto poviem mojim občanom u nás doma, tak sa na mňa pozrú a povedia, my sme si mysleli, že máme Európsku úniu, kde sú spoločné hodnoty a spoločné pravidlá, takže ako to môže byť iba národná kompetencia. Ja si myslím, že táto otázka musí byť zodpovedaná a komisia musí robiť viac krokov, než to, že povie, že nie je to našou povinnosťou reagovať. Ďakujem predtým, než opustíte túto miestnosť a predtým, než dostane slovo na reakciu pani Ferkla, by som ešte chcela odporúčiť aj koordinátorom tohto výboru, aby zvážili to, že požiadajú stanovisko o stanovisko právnych služieb pokiaľ ide o ten argument, ktorý predkladá komisia, že jednoducho nemá právo moci na to, že to nie je európska kompetencia, ja by som chcela skutočne mať riadnu analýzu toho, že tento argument, ktorý predniesla komisia, že nemá povinnosť konať. Takže ako koordinátor by som vám to e, takto zverila. Nech sa páči, pani Ferklaj. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si uvedomujem tie otázky, ktoré tu zazneli, aj ktoré zazneli z úst ďalších dvoch poslancov, aby sme sa sústredili predovšetkým, pokiaľ ide o tú otázku, aby sme lepšie pochopili, prečo komisia ešte nezačala postup pre porušovanie pravidiel vo vzťahu k Taliansku a že náš teda vlastne čaká. Ja si myslím, že si treba uvedomiť, že tie diskusie o tom, ako sa uchovovanie údajov môže realizovať, pokiaľ ide o rozsudok, o Tele 2, to je jednoducho komplexná otázka. Spravodlivosť je komplexná otázka, je to súčasť hĺbšej diskusie a politika komisie je, že predtým, než sa urobia nejaké rozhodnutia v prípade postupu pre porušovanie, to sú veľmi závažné rozhodnutia, že je dôležité, aby komisia v plnej miere si uvedomila dopady takýchto rozsudkov, predovšetkým v tomto prípade, pokiaľ ide o národné schémy ukladania údajov, uchovávania údajov. A toto vlastne je veľmi dôležitým prepojením, treba to zdôrazniť. Toto je priebiehajúce hodnotenie, zatiaľ sme to nezavršili. Spoločne s členskými štátmi preskúmávame aj s Eurojustom a s Europolom, s agentúrami. Pozeráme sa na ten celkový dopad operačných kapacít našich policajných zložiek. Takisto sledujeme aj dopady, samozrejme pokiaľ ide o európske predpisy ohľadne uchovania údajov a jednoducho je to oveľa komplexnejšie, ako si človek môže myslieť. A toto je dôvod, prečo komisia zatiaľ ešte neprijala rozhodnutie ohľadne toho, či začne postup pre porušenie pravidel alebo nie. Ďakujeme pekne. Mňa by teda skutočne zaujímalo, aby sme mali túto analýzu pred sebou, pretože mi sa to nezdá také komplikované. Mne sa teda aspoň zdá, aj vy vo vašej odpovedi a to poukazujete a hovoríte, že sú tu národné orgány pre dohľad nad uchovávaním údajov a tieto hovoria, že ide tu o porušovanie európskych predpisov, takže čo je na tom ťažké? Trochu ma unavuje Európska komisia, každá odpoveď, ktorú vy dostanete na naše otázky, je rovnaká. Monitorujeme situáciu, robíte veľa teda monitoringu. Ak je tu európsky predpis a Národný úrad vlastne má za to, vy si myslí, že dochádza k porušovaniu európskych predpisov a nemá kapacitu na to, aby konali, tak musíte konať vy. Čo je na tom ťažké? No dobre ale predsa len je to málo ľudí na to, aby sme mali nejakú hĺbkovú diskusiu, ale predsa len Predkladám to teda výboru Libe na to, aby sa žiadala takáto právna analýza tej situácie, predovšetkým pokiaľ ide o záväzok, aby, ktorý má Európska komisia na to, aby sa žiadala vymožiteľnosť európskych predpisov a nie iba vtedy, kedy to treba, kedy sa to žiada, ale v prípadoch, keď dochádza k porušovaniu zákonov a čo možno najrýchlejšie, pretože to je vlastne záväzok a povinnosť Európskej komisie voči európskym občanom. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť. Týmto sa dostávame k ďalšiemu bodu na programe. Teraz tu je malý problém, pretože ďalším bodom, bod 10, pokiaľ ide o boj proti špraniu špinavých peňazí, e, spravodajca tu ešte nie je. O 2-3 minúty príde, myslím, že to zvládneme. Takže 2-3 minútová pauza, môžete si ísť umyť ruky alebo kúpiť kávu. Sing a song. Lebo zaspievať pesničku. Kto chce spievať? here so we can start, is that it? Yeah. no, <laughs> we're still apparently the rapporteur. Zdá sa, že spravodajca je niekde vo výťahu, takže už nebude ďaleko. course, we can quickly take all sorts of official decisions here now. <laughs> Môžeme tu teraz prijať viaceré úradné rozhodnutia. It says on the agenda point 10, putsch. <laughs> We're at point 10, but the rapporteur for point 10 is in an elevator on his way here, they say. Bolo mi povedané, že pán spravodajca je vo výťahu. rapporteur. <laughs> okay. As he's taking his seat, I will do the introduction. Takže pokým si pán spravodajca sadne, tak ja urobím úvod, pokiaľ ide o bod číslo 10. Dostalo sa to do výboru ohľadne stavu trialógu, pokiaľ ide o trestoprávne postupy v prípade prania špinavých eh, peňazí. Takže Teraz dostane slovo pán Koral, ktorý bude aktualizovať informácie. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Srdečne ďakujem. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel neskoro. Lietadlo malo určité omeškanie a chcel by som sa teda poďakovať kolegom, tieňovým spravodajcom, za ich angažovanosť, ktorú vlastne počas celého obdobia prejavovali. Je to veľmi dôležitá téma. Chcem sa poďakovať aj bulharskému predsedníctvu za vynikajúcu spoluprácu a za úsilie, ktoré vyvinuli na to, aby sme našli kompromis, ktorý by bol akceptovateľný pre všetky inštitúcie. Chcem sa poďakovať aj Európskej komisii za ten konsolidovaný príspevok, ktorý poskytli a ktorý poskytujú aj ďalej v rámci rokovaní. Chcel by som zdôrazniť, že my všetci si želáme legislatívny text, ktorý bude jasný a kompletný, kde sa vyriešia tie jednotlivé vákua a aby sme sa dostali do takej situácie, aby sme jednoducho mohli e, prenasledovať tých, ktorí robia takúto nekalú činnosť. Zabitý e, vyšetrovateľ týchto prípadov hovoril v Taliansku, že vždy, keď sa niečo takéto deje, treba ísť po peniazoch, pretože takto sa dostaneme k páchateľom. To znamená, musíme robiť vždy všetko preto na to, aby sme zabránili tomu, aby tieto nelegálne peniaze sa nevzneužívali nelegálnym spôsobom. Doposiaľ prebehli štyri trialógy a štyri technické zasadnutia a podarilo sa nám v tejto oblasti dostať sa trochu dopredu a dúfam teda, že práce vlastne v rámci budúceho politického trialógu 30. maja v Štrasburgu budú môcť byť uzatvorené. V rámci tých trialógov sa nám podarilo zhodnúť sa na viacerých bodoch, napríklad pokiaľ ide uplatniteľnosť smernice, pokiaľ ide o jednotlivé prípady trestných skutkov a je tu takisto aj o sankcie v prípade fyzických osôb, ako napríklad zákazy alebo účasť na verejných e, tendroch. A teraz musí ešte urobiť rada niektoré kroky, ako napríklad prijatie teda tých, ktorí zohrávajú určitú úlohu a tých osôb, ktoré sú exponované, pokiaľ ide o tieto, poťaž, tieto sťažujúce okolnosti. Je to veľmi dôležité napríklad pokiaľ ide o možnosť, o rozšírenie o tú možnosť zhabania. Takže ja hovorím preto, pretože si myslím, že keď sa nám podarí dosiahnuť teda dohodu, pokiaľ ide o tieto otvorené body, tak sa nám vlastne podarí uzavrieť tieto rokovania a budeme môcť takýmto spôsobom dať úradom trestným, činným v trestnom konaní, aby mohli takýmto spôsobom zabezpečiť dobrú mieru prevencie, ale neskôr aj konkrétne kroky. A na záver už by som povedal iba toľko, že sme relatívne spokojní s tým, čo sa nám podarilo doposiaľ dosiahnuť. Ďakujem pekne. Chce sa niekto k tomuto vyjadriť? Pán Zdechovský, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám pár otázok. Prvá otázka sa týka toho, že čo sú vlastne tie konkrétne závery, čoho by sa to malo konkrétne týkať, tá pôsobnosť tejto správy a chcel by som takisto vedieť, aké sú tie najväčšie prekážky, pokiaľ ide dosiahnutie kompromisu v rámci rokovaní. Ja som počul, že niektoré členské štáty majú s touto správou alebo mali s touto správou nejaké problémy, takže podarilo sa to vyriešiť, tie problémy. A posledná vec, či ste sa sústredili teda aj na transfery malých čiastok v rámci členských štátov, pretože častokrát dostávame tie údaje ohľadne pohybu veľkých čiastok v rámci členských krajín, ale v rámci členských krajín, či tam ste možno sa sústredili na presuny, transfery malých čiastok, pretože viaceré teroristické organizácie alebo výnosy z nejakej trestnej činnosti prebieha tým spôsobom, že dochádza teda k presunu malých čiastok, ale veľmi často medzi jednotlivými účtami a medzi jednotlivými skupinami. Okay, no other requests for the floor. Nikto iný nežiada o slovo. Pán Korau, nech sa páči, reagujte. Áno, chcel by som sa kolegovi poďakovať za túto otázku. Ja som na začiatku nemal sluchátka, takže e, nepočul som celú tú otázku, ale chcel by som povedať možno následovné. Ide tu o smernicu, ktorá sa týka trestného práva a nejde tu teda o pranie špinavých peňazí vo všeobecnosti, skôr ide o harmonizáciu trestoprávnych systémov v jednotlivých členských štátoch. Ide tu teda o to, aby sme sa pokúsili dosiahnuť to, aby trestoprávny boj v jednotlivých e, trestných poriadkoch bolo harmonizované. A táto smernica, vlastne chceli by sme k tomu povedať následovné. E, skutková podstata týchto trestných skutkov, z ktorých vlastne vyplýva takéto pranie špinavých peňazí. Tá definícia by mala byť všade rovnaká, aby skutočne mohli súci sa venovať tejto situácii rovnakým spôsobom. To znamená, budeme hovoriť o sankciách, budeme takisto hovoriť o konceptoch trestoprávnych krokov zo strany súkromných a právnych osôb a takisto rokujeme ešte aj s radou, aby sa vyriešili tie negatívne konflikty. To znamená, ak žiadny štát nechce riešiť túto otázku, predsa len musíme sa spoločne snažiť nájsť riešenie. Potom sú tu ešte komplikované otázky, napríklad zhabanie. E, tu čakáme teraz na konkrétny návrh komisie, ale už sme sa teda snažili urobiť nejaký pokrok a vychádzame zo skúseností niektorých členských štátov. Vychádzame teda z týchto skúseností a na základe toho sa snažíme dosiahnuť tú harmonizáciu. A pokiaľ ide túto konkrétnu tému, možno sa to tam spomenie, ale zatiaľ tu neexistuje žiadny konkrétny, nie je tu žiadny konkrétny návrh, ktorý by sa venoval tejto otázke. Takže sú tu určité koncepty, pokiaľ ide o trestné právo, ktoré neboli zapracované zo strany všetkých členských štátov. Nie všetky členské štáty to považujú za správne a predsa len musím ešte povedať uh, niečo. Väčšina na rade, ako aj väčšina v parlamente, e, sa im sa jej podarilo urobiť určitý pokrok a boli tu urobené takisto aj určité kroky. Nejde tu teda o konkrétne špecifické sumy, ide tu skôr o trestné právo, ide tu o sankcie, ide tu o trestoprávne e, stíhanie kriminálnych krokov, e, ktorému, ktoré súvisí teda s praním špinavých peňazí. Chce niekto niečo k tomuto povedať? Ešte nie? Dobre? Dobre? Takže môžeme tento bod uzavrieť. Tým sa dostávame k bodu číslo 11. To bude za zatvorenými dverami. Takže e, ktokoľvek, kto nemá právo tu byť, alebo neoprávnený byť e, na zasadnutí za zatvorenými dverami, nech opustí miestnosť.